Potom, ak nemáte námietky, považujeme program schôdze za prijatý a druhý bod programu po oznámeniach predsedajúceho následuje schválenie zápisníc z predchádzajúcich schôdzí. Súhlasíte? Áno, zápisnice sú odsúhlasené. Prechádzame na vypočutie budeme mať vypočutie. Oznamujem vám, že tu máme vypočutie a hneď potom máme stretnutie koordinátorov. Podľa článku 30 nariadenia EASO, čo je nariadenie o Európskom podpornom úrade pre azyl, tu máme prvého kandidáta, ktorý bol ehm, radou vo Valente vybraný na, ako kandidát na post výkonného riaditeľa. Je to pán Klas Visser z Holandska. Takže budeme mať vypočutie, budeme sa zhovárať s pánom Visserom, Chcem mu už vopred zagratulovať za to, že prešiel výberovým konaním na, a bol navrhnutý na kandidáta. Takže si tu prediskujeme, ako budeme postupovať, pretože článok 30 nariadenia Európskeho podporného úradu pre asyl, azyl budeme používať skrátku EASO, môže výbor podľa tohto nariadenia prijať e, stanovisko, ktorý predloží rade EASO, výkonnej riadecej rade. A toto stanovisko by malo byť predložené hneď po stretnutí koordinátorov výboru. Preto musíme odložiť prácu nášho výboru na nejakých 10 minút, aby sme mali možnosť dať, dať aby sme dali možnosť koordinátorov, koordinátorom skoncipovať ich stanovisko a potom, toto bude za zatvorenými dverami, a potom sa rozhodneme, či stanovisko koordinátorov ako výbor podporíme alebo nie. Takže po tomto návrhu si vypočujeme príhovor pána Vysera. Vítajte u nás. Vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, je pre mňa veľkou cťou, že vám tu dnes môžem sa predstaviť ako kandidát na post výkonného riaditeľa Európskeho podporného úradu pre azyl, teda EASO, a povedať, povedať vám, čo vlastne znamenalo založenie úradu EASO pre Európsky systém pre azyl. Vlastne je to v línii rozvoja solidarity v rámci Európskej únii. Malo by to uľahčiť žiadosti o azyl spravodlivo, spravodlivé zaobchádzanie s týmito žiadosťami pre ľudí, ktorí požiadajú o medzinárodnú ochranu. Zároveň je to v záujme e, verejnej podpory azylovej politiky a praktik azylu v Európskej únii, ktoré obe tieto veci má v nich čo povedať aj Európsky parlament. Treba aplikovať spoločné štandardy a pri žiadostiach o azyl by sa malo postupovať jednotne v EÚ. To je najlepším spôsobom, ako sa vysporiadať s rozličnými prúdmi migrantov. Malo by to byť aj naozaj hodnotný príspevok, tak ako zabrániť tomu, aby si e, žiadatelia o azyl vyberali práve tú najlepšiu krajinu, ktorá vyhovuje e, a využívali jej sociálny systém. Keď sa rozhoduje o azylovej politike a nariadenia o azyle, treba si položiť tri otázky. Ako dosiahnuť rozhodnutie v azylovej politike vychádzajúce z dobre odôvodnených eh, postupov? Ako porovnávať v praxi a v operatíve ako používať spoločné osvedčené postupy a ako zaručiť kvalitu rozhodovania v jednotlivých prípadoch žiadosti o azyl. Vo všetkých týchto troch veciach EASO by mal hrať veľmi dôležitú úlohu. Úrad EASO by mal podporiť e, uvádzanie do praxe spoločného azylového európskeho systému, podporiť členské štáty v ich azylových službách. Je to nezávislý centrum erudície a odbornosti a hlavnou úlohou tohto úradu je koordinovať a posilňovať praktickú spoluprácu medzi členskými štátmi. Je to služba a bude to služba pre občanov Mala by tu byť logistická podpora, informačná podpora a odbornosť. Mal by byť nezávislý, nestranný, transparentný a tento úrad by mal uľahčovať výmenu názorov odborníkov a výmenu skúseností. EASO bude nástrojom solidarity a vzájomnej dôvery bude v úzkom kontakte s dôležitými aktérmi, ako je vysoký komisár OSN pre utečencov, Frontex agentúra, Frontex a agentúra pre základné ľudské práva. A dialog s občianskou spoločnosťou bude veľmi dôležitý, pretože sa stanoví konzultačno-pripomienkové fórum na tento účel. Máme tu tri perspektívy z hľadiska, z akých sa dá pozerať na prácu EASO. Prvá perspektíva je spoločná politika, spoločná prax. Pod týmto názvom si môžeme predstaviť e, zrealizovanie efektívnych spoločných praktik na operačnej bežnej úrovni, ktoré vychádzajú zo spoločnej politiky. Úlohou EASO v tomto zmysle je podporovať spoločné uvádzanie do praxe a zbiehanie sa azylových praktik z jednotlivých členských štátoch VÚ. E Táto spoločná praktika by mala vychádzať zo spoločnej politiky. Organizujeme to, aby sa všetky vedomosti, všetká legislatíva zbiehali v tak povediac v jednom centre. Všetky národné procesy, procedurálne postupy a celoeurópske postupy by sa mali u nás zhromažďovať a tento prístup z hora nadol by mal prispieť ku kvalite novovznikajúcej legislatívy. Treťou perspektívou je pohľad na spoločné problémy cez spoločné riešenie. Je to horizontálny prístup a bude podporovať členské štáty v praktickej spolupráci pri výmene spoločných praktik, spoločných školení, workshopov a podpory konkrétnych projektov podľa potreby. Práca úradu pre azyl EASO má rozličné aspekty. Prvým z nich je operačná podpora. Je to podpora, ktorá má za, za, si vzala za svoje vybudovať kapacity úradníkov pri azylových konaniach, jazyková analýza, určovanie veku, lekárske poradenstvo, dokumentačná činnosť, práca príjmajúcich e, táborov a ustanovizní. Takže v členských štátoch ktoré sú dočasne konfrontované s veľkým tlakom v azylovej oblasti, pre nich by to mala byť veľká pomoc. Odborníci a erudícia členských štátov sa zhromaždia akoby v databáze v úrade EASO a z nich sa budú vytvárať konkrétne týmy, ak vznikne konkrétna naliehavá situácia. Ďalší prvok je prvok školenia a kvality. To znamená, že sa vzdelávanie sa v azylovom práve rozšíri na ďalších aktérov, že budú e, manuály, príručky, usmernenia a spoločné štandardy ako poznatková báza sa ďalej rozvíjať. Ďalšia vec, ďalší aspekt je informačná analýza. Sústredí sa na analýzu trendov, na analýzu azylu, skoré, systém skorej výstrahy, sústredí sa na správy o tom, aký stav je v danej krajine v azylovom systéme. Potom tu máme externú dimenziu a podporu tretich krajín, to znamená vytváranie administratívnych kapacít a spoluprácu s krajinami pôvodu a krajinami tranzitu, aj s krajinami ktorých sa mieni azylant usadiť. V tomto budeme spolupracovať s UNHCR. Ďalším aspektom je spolupráca v kontaktných záležitostiach pri priamom kontakte so žiadateľmi. EASO bude koordinačným prvkom a bude akýmsi strediskom, ústredím fungujúcim medzi členskými štátmi UNHCR v prípade realokácie ľudí v rámci Európskej únie aj z Európskej únie. Tí, ktorí nie sú pôvodne členmi Európskej únie. Takže bude podporovať e, tie organizácie, ktoré už fungujú v azylovej oblasti. Nebude sa až tak veľmi zaoberať jednotlivými žiadosťami o azyl, ako podporovaním celkového európskeho, pro celoeurópskeho systému v azyle, pretože samotné členské štáty musia rozhodovať o jednotlivých žiadostiach o azyl. EASO je novou organizáciou a ako taká musí byť založená, tak povediať, na zelenej lúke a musí byť plne operačná. Nebudem však čakať na, tento, eh, na túto chvíľu, pretože už sme vlastne začali. Budeme realistickí a pragmatickí už vo fáze príprav a plánov. Sústredíme sa na tri hlavné body. Najprv transfer úspešných pilotných projektov, ktoré sa už teraz za- začali zakladať Eurazil, Európske azylové kurikulum a tlmočnícke fórum. Ďalej budeme rozširovať informácie v krajinách pôvodu, budú tam spoločné týmy, bude tam portál. A napokon budeme E, podporovať grécky národný akčný plán. EASO sa zapojí do tohto procesu a keď toto všetko bude ustanovené, EASO bude koordinátorom všetkých týchto akčných plánov fór a organizácií. Skrátka, v skratke, e, EASO bude oporou a podporou všetkých týchto ustanovizní, kvalitatívnych záležitostí, poznatkových záležitostí a praktik. Skúsenosť členských štátov je veľmi dôležitá pre úspech tohto projektu. Tam je tá skutočná odbornosť, ktorá je potrebná a ktorú, o ktorú sa musíme oprieť. Vážený, som veľmi rád, že nariadenie o úrade EASO e, má priame prepojenie medzi Európskym parlamentom a riaditeľom tohto úradu. Som veľmi rád, že budem mm, aj v budúcnosti alebo niekto v tomto úrade sa zodpovedať práve tomuto úradu za európsky projekt. Vážený pán predseda, Európa je projekt, ktorý je rozpracovaný a EASO je novou pracovnou stanicou, ktorá v rámci tohoto rozpracovaného projektu bude fungovať. Ďakujem vám za pozornosť. You, And... Ďakujem pekne, pán Vizer. Ďakujem pekne za to, že ste boli veľmi struční, čo nám určite pomôže v zvládnutí dnešného popoludnia. Takže otvárame krátku diskusiu. Najprv eh, dávam slovo pánovým ko- koordinátorom, pán Busutil. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán Vizer, za vašu prezentáciu. A blahoželám vám vášmu vymenovaniu alebo navrhnutiu. Chcel by som vám za EPP zaželať eh, všetko dobré, pretože EPP si myslí, že vytvorenie eh, Európskeho úradu na podporu podporného úradu pre azyl je naozaj veľmi podporné, dôležité, aby sme mohli dobre urobiť európsku azylovú politiku. Eh, takisto som spokojný s tým, že ste vo svojom, vo svojom úvode, respektíve v závere svojho príhovoru ste povedali, že podporíte grécky národný akčný plán, lebo len minulý týždeň bola delegácia z tohto výboru v Atenách a na vlastné oči mohli vidieť, že Grécko naozaj potrebuje veľkú pomoc v tom, aby národné administratívne kapacity boli dostatočne posilnené aby mohli mať taký, také služby, ktoré budú efektívne a účinné. Ja musím povedať, že my sme v Atenách nevideli také niečo, čo by mohlo byť e, zavedené a bolo by aj efektívne. Takže si myslíme, že tu tam napríklad vidíme veľkú úlohu pre váš úrad. Chcel by som sa dostať, dotknúť troch vecí. Prvá vec je otázka solidarity. Toto konkrétne ste nespomínali, pán Vizer ale iste dobre viete, že tento výbor aj, ten, aj parlament očakáva od e, tohto úradu e, zo konkrétny dôraz na solidaritu a predovšetkým je to solidarita s so žiadateľmi o azyl, ale predovšetkým s tými členskými štátmi, ktoré momentálne sú zaťažené masovým prívalom žiadateľov o azyl a aby, aby sa teda došlo k dobrému rozdeleniu e, zodpovednosti medzi členské štáty. Čiže chcel som sa spýtať, že čo alebo aké sú vaše plány v rámci EASO, ktoré by mohol buď vyvinúť alebo zároveň aj implementovať e, z hľadiska zabezpečenia dobrého E, mechanizmu solidarity. Ja sa to pýtam aj práve vo svetle pilotného projektu, ktoré bol, ktorý bol v roku 2009 a ja dúfam, že tento projekt bude rozšírený aj na ďalšie krajiny, teda tieto sa týkal Malty a je jasné, že tento projekt nebol dostatočne efektívny. Potom druhá otázka sa týka nesprevádzaných ne, maloleté osoby, teda deti, ale späť, obzvlášť deti, ktoré teda nie sú doprevádzané dospelou osobou, to sú osobitne zraniteľné skupiny a na, tých, týmto, na týchto parlamentu veľmi záleží a my sme minulý týždeň prijali len smernicu o obchodovaní s ľuďmi, ktorá má aj osobitné ustanovenie, ktoré sa týka potrieb detí, ktoré sú maloletými osobami bez doprovodu dospelou osobou alebo bez doprovodu a sú predmetom obchodovania s ľuďmi. túto často osoby, ktoré sú migrantmi a prekročili onkašie hranice a zároveň sú to potom žiadatelia o azyl a tiež je to určitá výzva v rámci svojich práv. A chcel by som počuť váš názor. Potom napokon by som sa chcel spýtať, alebo som si poznamenal vo vašom prejave, že chceli by ste vytvoriť dobrý, alebo mať dobrý vzťah s parlamentom. A musím povedať, že ten výbor, ktorý bol zodpovedným výborom pre vytvorenie úradu EASO, aj vďaka pani Lambertovej, ktorá tu je, nám taktiež veľmi dobre záleží na tom, aby sme mali veľmi dobrú si spoluprácu s vami aj s vašim úradom a chceli by sme vidieť, ako si to predstavujete. Najprv dám slovo predseda hovorí koordinátorom a potom dám slovo kandidátovi ešte raz. Pani Guillaume. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa. Prišla som trochu neskôr. Blahoželám k vašej nominácii. Mám niekoľko otázok, tri otázky. Už e, ste vlastne spomenuli všetky úlohy, ktorými by sa mal váš úrad zaoberať. Veľmi rýchlo, samozrejme, rozvoj praktickej spolupráce medzi jednotlivými členskými štátmi. Už sa o tom hovorilo, podpora krajín, ktoré čelia konkrétnym tlakom v tejto oblasti. Ale samozrejme, že tu ide aj o implementáciu e, spoločného azylového e, systému a e, jeho tvorby, najmä na základe výmeny dobre osvedčenej praxe. Už veľmi dlho očakávame etablovanie sa vášho orgánu. Samozrejme, bude potrebný určitý čas aby ste sa rozbehli a treba e, zorganizovať všetky aktivity veľmi rýchlo. Veľmi stručne k tým úlohám, ktoré ste e, spomínali, to sú veľmi dôležité úlohy, ktoré e, sú pred vašim úradom a preto by som sa rada opýtala na priority. Ako budete priraďovať priority jednotlivým úlohám, čomu by ste sa chceli venovať prioritne? Pred chvíľou som to už e, spomenula a síce, aký názor e, máte na aktivity vášho, e, vašej inštitúcie voči krajinám, ktoré čelia konkrétnym tlakom. A ako budete definovať takéto krajiny, ktoré čelia konkrétnemu tlaku? Samozrejme, vaša inštitúcia nebude môcť vyriešiť všetky problémy, ktoré sa dotýkajú azylovej politiky. Je tu veľa obťažných praktických záležitostí, ktorým čelíme v súčasnej dobe. Ten azylový balíček, ako vieme, trpí toho času akýmsi blokom, prepracováva sa veľa vecí. A samozrejme došlo aj k pokroku. Rada by som sa vás opýtala na váš názor na, na harmonizáciu teda z dola nahor, všetky tie normy, procesy, ako by to teda mohlo vyzerať do budúcna. Thank you very much, chair. Ďakujem, pani predsednička, ja by som takisto chcela zablahoželať vám za vaše vymenovanie, respektíve za vašu nomináciu, za e, vaše vymenovanie ešte stále závisí e, teda od postupu, ktoré musí tento parlament si splniť. Nemám jednu otázku, respektíve dve otázky, jedna taká politickejšia a jedna je taká trochu politicko riadiaca či manažerská. Pre by som sa chcela spýtať, z vášho pohľadu, kedy si myslíte, že to celé bude už ako plne funkčné, táto služba? Viem, že je tu nejaký prechodný rok, ale chcela by som vedieť, čo si vymyslíte, že kedy to už bude plne funkčné. A okrem politickej úrovne, možno by som chcela viac vedieť o tom, aké by mali byť vzťahy medzi EASO a členskými štátmi, najmä z hľadiska nezávislosti tohto úradu. Že nie je to iba otázka slov, ktoré popíšu prácu, ale však je to aj otázka tej nezávislosti, ktorú budete musieť mať takisto aj z hľadiska politického. Čo si myslíte, ako budete alebo ako plánujete spolupracovať s inými agentúrami, ktoré sa týkajú otázok, ktoré súvisia napríklad predovšetkým Frontex, mám na mysli. Tiež mám dočinenia so žiadateľmi o azyl. A potom, čo sa týka riadenia, viem, že členské štáty majú v podstate svoju autonómiu pri menovaní expertov, ale vy budete riaditeľom tohto úradu, tak e, ako vidíte samého seba, že budete hrať teda aktívnu úlohu, aby ste sa nezabudili jedného dňa, kedy máte nejakých ľudí, ktorí budú pre vás pracovať a vy nebudete mať o nich ani predstavu, že kto to sú, ako teda to budete riadiť. Ďakujem teraz pani Argentíny, ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Pán Fiser, srdečne gratulujem k e, vašej nominácii k pravdepodobnému menovaniu. Pre zelených je to veľký a dobrý krok tým správnym smerom k e, spoločnej európskej azylovej politike pre uchádzačov o azyl, e, kde sa pokúšame e, tie požiadavky e, harmonizovať a učiť sa zo, zo skúseností druhých. Minulý týždeň v Atenách som si uvedomila, aké dôležité je všetko to, čo bude realizovať vaša inštitúcia. Aha, pri odmietnutí žiadosti o azyl žiadna správa je údajne dobrou správou a naozaj niekedy nemáme v rukách žiadne dokumenty a, ľud, a, a členské štáty posielajú ľudí e, späť do krajiny pôvodu. Bolo to už aj predmetom rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva, takže často teda žiadna správa dobrá správa, mm, ale takéto niečo nemôžeme akceptovať. V Grécku Máme dočinenia s veľkou krízou, čo sa týka azylovej problematiky a imigrácie. Vieme, že medzičasom už v tomto smere pôsobia aj pracovníci z Frontexu. Takže by som sa vás rada opýtala, či by ste mi mohli e, prezentovať váš názor na tieto veci. E, existuje ten azylový podporný e, tým, aj e, v Maďarsku s týmito rebitmi, s týmito týmami rýchleho nasadenia. Ako sa tieto môžu postarať o to, aby EASO e, garantovalo dodržiavanie azylového práva. V Atenách to bolo veľmi dobre vidieť. Frontex nie je hlavným kontaktným miestom pre žiadosti o azyl, ale otázka znie, kto bude rozhodovať, kto do toho môže hovoriť. Čiže toto by ma zaujímalo. A dúfam, že bude mať slovo aj pani spravodajkyňa. Ďakujem. Tak keďže nevidím zástupcu ECR, tak dáme slovo pánovi Tavaresovi z GUE. Ďakujem, pán predseda. Európsky parlament a konkrétne aj tento výbor venuje vysokú dôležitosť e, úradu EASO. Ja som bol aj tieňovým spravodajcom e, správy Gila Lamberta, keď som sem prišiel do parlamentu, takže som veľmi rád, že vás tu vidím a že naozaj už teda tento úrad aj vzniká. Dúfam, že toto je začiatok dobrého dialógu a dobrej spolupráce medzi nami. Chcela by som vedieť, že či ste či budete ochotní prísť do parlamentu, kedykoľvek bude vaša prítomnosť potrebná a aby ste nám poskytli všetky potrebné informácie k všetkým problémom a otázkam, ktoré môžu vzniknúť. A ako nový výkonný riaditeľ takéhoto úradu by zrejme asi ste mali aj povinnosť sem chodiť tak, a informovať našich 500 miliónov občanov, takže to je veľmi vysoko dôležité pre nás. Potom ďalšia otázka. Mnohokrát sme počuli, že e, systém, dublinský systém nefunguje a chcel som vedieť, čo si vy o tom myslíte sám, pretože prvnež príjmete svoj mandát alebo vstupy, vstúpite do mandátu, myslíte si naozaj, že dublinský systém potrebuje reformu? A ak by ste to, teda, ako by ste to riešili, ak by ste mali takú možnosť? Potom ďalšia otázka sa týka presídlení. Um, ja som bol takisto spravodajcom alebo i pre Európsky fond pre e, utečencov a pre navrátenie utečencov. A bolo to schválené veľkou väčšinou tohto parlamentu, od komunistov cez konzervatívcov. Každý e, každému stále záleží na tom, aby sa zvyšoval počet e, e, utečencov, ktorí sa môžu vrátiť domov, pretože tieto počty sú extrémne nízke e, menej ako 5000 ročne v porovnaní s 80 tisíckami zo Spojenými Spojených štátoch a v porovnaní s 100 tisícami 200 tisícami, ktoré by sú asi predpokladané. Čiže potrebujeme Ehm, konkrétne jednotky, ktoré tu budú existovať, ktoré budú mať adekvátnu inštitucionálnu lokalizáciu. To znamená, že tá lokalita tejto e, jednotky alebo lokalizácia takejto jednotky by mala presne byť na tomto úrade EASO. Ja by som sa chcel spýtať, že akým spôsobom bude pristupovať k tomuto vytvoreniu tejto jednotky pre presídlenie alebo pre navracanie utečencov domov. A vy ste takisto spomínali tento problém vo svojej prezentácii a hovor, podľa toho aj spolupráca z UNHCR je absolútne rešpektovaná v tejto otázke a dúfam, že práve takáto jednotka alebo tento odbor či útvar vo vašom, vo vašom úrade bude práve tým, tým dôležitejším a chcel by som vedieť, ako to prakticky vidíte, tento vznik. No, Nikto sa neprihlásil, že by sa chcel zúčastniť tejto diskusii, tak dám slovo naspäť pánovi Vicerovi. Na túto odpoveď, na odpoveď má 7 minút a ešte stále potom dáme možnosť niektorým poslancom, ktorí by chceli ešte položiť otázku. Pán Vizer. Ďakujem pekne za vaše otázky. Milí poslanci, chcel by som sa teda e, vrátiť tým otázkam. Už vo svojom úvode som povedal, že som presvedčený, že Európa sa rozvíja takým spôsobom, že spoločný azylový systém je absolútne potrebný. nielen kvôli spolupráci v rámci EÚ, ale keďže toto je téma, ktorá spadá pod humanitárnu pomoc a je to humanitárnej povahy, tak eh, keďže Európska únia má určité normy pre um, humanitárne otázky, tak tieto by mali byť dodržiavané a myslím si, že tieto veci je potrebné organizovať. A v tomto zmysle si myslím, že EASO určite bude hrať eh, dôležitú úlohu. Mohol by som nejako zosumarizovať e, alebo zgrupovať položené otázky, čiže začnem tou otázkou solidarity a mechanizmom solidarity. Dobre viem, aké tu prebiehajú diskusie v parlamente. Takisto ovládam, aká je za tým politická diskusia. A myslím si, že pre takúto operačnú jednotku alebo agentúru e, nemôžem zatiaľ prijať nejaké formálne stanovisko, ale musím sa na to pozrieť takým praktickým, z praktického pohľadu. A solidarita bude jednoducho musieť byť uplatňovaná v praxi. Všetky tie diskusie, čo je dobrovoľné, čo je nedobrovoľné a podobné. O tomto zatiaľ ešte nie je vyriešené, ale EASO určite bude hrať praktickú úlohu. Uvedem len príklad napríklad čo sa deje momentálne v Grécku. To môže zároveň pripraviť aj možnosti, príležitosť na operačnej jednotke o tom diskutovať e, alebo diskutovať o takej solidarite v tom zmysle, ktorý uviedol pán Busutil. Akože situácia, e, je to príklad pána Busutila iný, ako je grécka situácia, ale asi toto je to správne miesto, kde sa budú hľadať odpovede. A preto je potrebné začať e, viesť diskusiu. Um, z praktického hľadiska asi bude treba viesť takú širšiu diskusiu, ktorá bude sa súvisieť s mechanizmom solidarity. Teraz k tej otázke. Čo sa týka otázky mm, vracania sa domov utečencov, ja To znamená, že podľa mňa by bolo Eh, asi nemudre, keby agentúra sa chcela zapojiť do eh, politickej diskusie, avšak eh, ja pochádzam z krajiny, kde takéto presidľovanie má dlhú tradíciu a je to určite jedna z, jedno z riešení migračných tokov a jednoducho realokácia a presídľovanie, jednoducho tomuto sa musíme venovať. A ja som povedala vo svojom úvode, EASO určite je k dispozícii práve a v tom, aby hral úlohu tento úrad aby hral úlohu, pretože tak vnútorné ako externé presídľovanie je dôležité, pretože má tam svoju úlohu, takisto sú tam aj partnery v tomto procese, ktorí sú eh, UNHCR a eh, OSN, ale verím tomu, že aj EASO môže hrať koordinačnú úlohu a dúfam, že aj časom aj stimulujúcu úlohu v tomto zmysle, pretože je to téma, na ktorej nám záleží. A čo sa týka EASO, tak EASO bude pripravené túto úlohu plniť. Čo sa týka otázky e, neplnoletých osôb bez doprovodu, ako povedal pán Busutil, je to širšia téma, ako by mohol zvládnuť samotný úrad pre azyl. V podstate je to jeden z veľkých trendov teraz v tých um, azylových tokoch. A preto súčasťou práce EASO si myslím, že na začiatku bude treba um, vzdelávať a venovať sa otázkam pohybu týchto valoletých osôb v rámci EÚ a to budeme musieť na tomto budeme pracovať. Čo sa týka informácií o krajinách pôvodu, myslím si, že mm, ja som môže hrať určitú úlohu, aby tento problém sa stal viditeľnejším a hmatateľnejším, alebo aby um, dostal svoju vážnosť Čo sa týka očakávaní a priorít. Jedna priorita je už daná, teda to je, o tom je ten e, národný grécky akčný plán, to, to bolo odsúhlasené ešte predtým, než e, vznikol úrad EASO, takže to určite teraz bude e, na prvom mieste priorit. E, druhá vec, o druhej veci rozdielu rozhoduje samotné nariadenie, že teda viaceré projekty, ktoré prebiehajú už na rôznych miestach a prebiehajú, tie budú musieť potom byť prevzaté pod svoju strechu touto novou organizáciou a to sa bude diať takým spôsobom, aby to bol, bol e, hladký transfer týchto projektov, aby všetko fungovalo veľmi dobre, aby sa mohli ďalej rozvíjať. A po tretie, podľa môjho názoru, jedno z, jeden z, hlavných, jeden z hlavných tém na začiatok je pracovať na informácii o krajine pôvodu. Tam môže mať Európa a európsky prístup naozaj pridanú hodnotu z, zo známych a zrejmých dôvodov a niekedy z menej známych dôvodov alebo menej viditeľných dôvodov sú mnohé krajiny sa toho boja. E, diskusuje, diskutuje sa o tom veľa, diskutuje sa o to veľa o, o informáciách o krajine pôvodu. Avšak no tejto téme sa venovať treba. Podľa mňa by možno, že nebolo dobré, keby úrad mal v prvom roku už viac priorit než tieto, Avšak e, to je otázka, o ktorej sa bude zrejme rokovať veľa tu a aj na iných miestach. Čo sa týka definícií, definície sú dobre v samotnom nariadení a ja predpokladám, že to aj bolo pozadie otázky. Očakávam, že v praxi budú rôzne momenty, ktoré si budú vyžadovať e, diskusiu. A tieto krajiny možno si uvedomia rôzne problémy, ktoré sú všetkým spoločné, takže to bude musieť byť špecifické, dočasné a skutočne bude treba vyvinúť tlak. Ale keď si vezmeme do úvahy, akú definíciu v súčasnosti používame, myslím si, že v tejto chvíli si nedovolím úplne do podrobnosti zodpovedať túto otázku. Teraz očakávania. A kedy bude tento úrad plne fungujúci? To závisí od uznesenia z ale do 19. júla budúceho roka by mal byť etablovaný a rozbehnutý, to je dosť krátka doba, ale úloha znie takto, tak je zadefinovaná. A v júni budúceho roka si myslím, že by sa mal rozbehnúť fungujúci úrad, ale už e, predtým, kvôli tomu, čo som už vopred predoslal, by bolo treba na urobiť nábor dostatočného množstva zamestnancov, aby sme nemuseli vyčkávať až na poslednú chvíľu. Otázka Grécka je to skutočne závažná záležitosť. Možno, že to je aj dobrý príklad toho, aká je pridaná hodnota úradu EASO. Tento predpoklad v nariadeniach a v dublinskom procese, kedy sa očakáva odbornosť, osvedčené praktiky, operačné praktiky. Nie vždy všetky tieto predpoklady fungujú aj naozaj v praxi efektívnym spôsobom, tak ako sa očakáva. A myslím si, že aj rada, aj parlament to vedia a úrad EASO naozaj vyjasní situáciu v tejto sfére a vyrieši praktické problémy. Otázka Grécka, Frontexu, EASA a zložiek rýchleho zásahu Rapids – To závisí od pravomoci, od rozdelenia medzi Frontexom a EASO, ale myslím si, že by tieto zložky všetky mali veľmi rýchlo z, e, spolupracovať a EASO by malo veľmi rýchlo si zvážiť, ako vyškoliť ľudí, ktorí pracujú pre Frontex. Napríklad pohraničné hliadky a podobne by mali byť vyškolené aby v azylových žiadostiach bolo všetko, aj v konaní bolo všetko s právami v poriadku. Teraz niečo k školeniam. Pri Frontexe je táto školiaca zložka veľmi dôležitá a akčný plán pre Grécko pozostáva z dvoch častí. Frontex, ktorý má na starosti hranice a ďalšia otázka je azylový systém v Grécku, ktorý by sa mal naozaj postaviť na nohy a začať fungovať. To je hlavná úloha pre úrad EASO. Dublin, či je dublinský e, azylový postup e, rozpadnutý, alebo či dobre funguje, sú to vlastne dve otázky a ja ich zhrniem. Tento dublinský systém podľa mňa nie je e, v rozklade, podľa mojich profesionálnych skúseností, ale z časti nefunguje. Takže vzťah s Gréckom, áno, ten nie je veľmi dobrý, ale s inými krajinami spolupracuje dobre, je to systém, ktorý sa dobre osvedčil a nemáme zatiaľ nič lepšie ako dublinský systém, takže by sme ho mali predtým, kým ho celkom zavrhneme, sa pokúsiť opraviť. A záverečná otázka týkajúca sa Európskeho parlamentu. Som veľmi otvorený diskusiám a dialogu v budúcnosti akékoľvek informácie a dokumentáciu budete požadovať, čo potrebuje váš výbor. Som veľmi ochotný. Ďakujem. Ďakujem, pán Vizer. Ešte máme druhý, druhé kolo otázok. Poprosím poslancov, ktorí chcú položiť otázku, aby tie otázky boli hutné, stručné, krátke. Obmedzte svoje príspevky na dve minúty. Pani Holmajer, nech sa páči. Pán predseda, ďakujem pekne. Mám konkrétne dve otázky. V Grécku zohráva mimoriadnú úlohu skutočnosť, že Grécko sa e, pokúša o vybudovanie decentralizovaných príbytkov pre utečencov, aby sa zabránilo masovému prílevu utečencov do Aten a e, aby sa zmiernili s tým spojené problémy. Hodláte e, v tomto smere pomôcť Grécku už budúci rok a tiež aj pri registrácii a pri celom postupe? Druhá otázka. V Grécku je e, osobitný problém a síce problém, že 95 prichádzajúcich utečencov nežiada o azyl, ale jednoducho na rovinu povie, že chcú sa dostať do Európy z dôvodu, že buď sú veľmi chudobní alebo nevidia žiadne perspektívy do budúcna vo svojej krajine a vidia väčšie perspektívy v jednom z členských štátov EÚ. Čiže aké možnosti e, vidíte e, v oblasti e, návratu týchto utečencov do ich krajín pôvodu? Ako viete v tomto smere, ako hodláte pomôcť Grécku? aby ehm, jednoducho teda vieme, že tá miera ehm, návratov je taká minimálna do niektorých krajín, lebo e, veľvyslanectva jednotlivých krajín jednoducho niektoré ani neprijímajú žiadne žiadosti, takže asi to bude vyzerať lepšie, keď bude za tým stať celá Európska únia s 27 členskými krajinami. Ďakujem pani Boskurt, ďakujem pekne pán predseda. Vítame eh, vás v našom výbore a ja by som vám chcela zagratulovať k výbornej prednáške. Opýtam sa po anglicky. Ak osoba hľadá medzinárodnú ochranu pod Ženevskou konvenciou, je tu veľká variácia, veľké, člensk- veľké množstvo členských štátov pre ohrozené ženy a deti používajú Ženevskú konvenciu, ak pochádzajú z takých krajín pôvodu tieto ženy a deti, kde sa dá uplatniť. Čo sa týka stratégie rodovej rovnosti, bude EASO podporovať také školenia, ktoré zahrnú v sebe rodový rozmer, a moja otázka je, ako EASO bude prispievať k tomu, že sa bude uplatňovať, budú uplatňovať usmernenia Vysokého komisára OSN pre utečencov v takej oblasti, ako je mrzačenie ženských pohľavných orgánov a iných rodových voľavých otázok. A konkrétne, ako zabezpečíte zabezpečenie rodového rozmeru v práci EASO pri odbornosti, zabezpečovaní takých odborníkov, odborníčiek, ktoré potrebujú mať aj rodovo podmienené poznatky. Ďakujem. Thank you, Mrs. Entveld. Ďakujem, pani Entveld. Eh, Ďakujem, pán predseda. Budem stručná. Môžem sa pripojiť eh, k predrečníkom, ktorí vám gratulujú k vášmu menovaniu a k prednáške. Považujem za Dobre, že ste povedali, že chcete úzko spolupracovať s Európskym parlamentom. Mám e, takú skôr politickú otázku. Spomínali ste, že e, chcete vystupovať čestne, neutrálne, nezávislo ako akýsi sprostredkovateľ. S tým súhlasím. Otázka znie nasledovne. Neutralita je ale možno luxusom, ktorý si v tejto súvislosti vôbec nebudete môcť dovoliť, keď eh, vezmeme na zreteľ, ako vyzerá klíma v jednotlivých členských štátoch ak sme e, nepriateľsky naladení, e, a to zo zásady, voči ľuďom prichádzajúcim do Európy. Niektoré členské štáty jednoducho vôbec ani nedodržiavajú pravidlá, ktoré sú stanovené a mám teraz na mysli iné krajiny, nie krajiny, ktoré e, vy aj ja veľmi dobre poznáme. Ako chcete v praxi zaobchádzať s členskými štátmi, ktoré jednoducho nemajú záujem o dodržiavanie minimálnych noriem? Ďakujem. Ďakujem, pani Wikström. Ďakujem pekne, pán predseda. Nuž, ja som bola tou, ktorá viedla delegáciu výboru LIBE do Grécka minulý týždeň a chcela by som poďakovať tým kolegom, ktorí sa zúčastnili a prispeli veľmi veľkorysým spôsobom k úspechu tejto delegácie. Takisto by som chcela poďakovať aj sekretariátu za výbornú prácu. Pracovali veľmi tvrdo na tom, aby nám poskytli veľmi dobrý program s veľmi dobrým obsahom. Mnohí už hovorili o tom, čo sme v Grécku videli a myslím si, že musíme jasne povedať, že jednoducho skrachoval systém, ktorý vlastne ešte poukazoval na to, aký, aká je, je sociálna kríza alebo sociálna e, vzdialenosť v Grécku medzi ľuďmi a sú tu rôzne dohody, ktoré tu sú medzi Gréckom a Európskou komisiou, takisto sme videli aj vyhlásenie predsedníctva a členské štáty chcú pomáhať aj Grécku, ale čo nemôžeme akceptovať aj v rámci tej delegácie, ktorá bola v Grécku, nemôžeme akceptovať, že prechodné obdobie ktoré má byť za chvíľku prijaté, bude predložené na, na jeden rok. A keď tých 50 tisíc prípadov, ktoré zatiaľ sa ešte ani nezačali riešiť, ako keby tu spadli desi z neba za noc. Veď to je niečo, čo sa už tvorilo dlhé roky, alebo sa to tam hromadilo dlhé roky. A teraz e, sa, som chcela vedieť, akým spôsobom tento úrad chce tieto veci začať riešiť, e, aby e, nabral také tempo, ktoré je k tomu potrebné, prečo budú musieť budovať e, svoju svoj úrad, tak aby sme teda zvrátili túto humanitárnu krízu, aby sme to nejako riešili. A naozaj v Atenách sme zvedkami rastúcej sociálnej krízy, ale to nie je jediné hlavné mesto v našich členských štátoch, ktoré na tom takto je. Takže akú úlohu potom bude mať tento úrad v tom zmysle, by mohol podporovať členské štáty a pomáhať im zvrátiť eh, takúto krízu, ktorej, ktorej sme svedkami. Predseda, ďakujem pekne. E, vidíte, pán Vizer, my všetci musíme dbať o časový harmonogram, tak vás aj tiež prosím, aby ste aj vy rešpektovali e, čas, ktorý máme pridelený, tak keby ste e, odpovedali za 5 minút, to by bolo fajn. Ďakujem, pán predseda. Viaceré otázky sa týkali Grécka. Akčný plán. Vy ste tiež žiadali slovo, pani Lambert? Prepačte, prepačte, vás som nevidel, pani Lambert, som vás nevidel. Nech sa páči, máte slovo, prvnež dám slovo pánovi Vyserovi. Máte dve minúty, dve minúty, ďakujem pekne. Ako tu ste spomínali, ja som bola spravodajkyňou parlamentu v, správe pre tento úrad EASO a mala som aj dobrú spoluprácu s ostatnými politickými skupinami, takže sme veľmi radi, že vás tu vidíme a že EASO už teda vzniká a sme veľmi spokojní s tým, pretože my hľadáme európsky prístup, nie medzivládny prístup a to je ďalší dôvod, prečo vás radí, respektíve vidíme, že už vzniká tento úrad. Jedna z vecí, o, ktorom, o ktorých si myslíme, že je dôležitá pre tento úrad, je, je určitá expertíza a input tej občianskej spoločnosti na európskej úrovni, či už to budú akademici, mimovládne organizácie alebo aj samotné miestne, miestne orgány, ktoré naozaj prakticky fungujú s týmito problémami denne. Čiže je to teraz aj súčasťou vašej úlohy, aby ste vytvorili takéto konzultačné fórum a mohli by ste ešte sa k tomu vyjadriť, akým spôsobom vidíte, že toto bude vznikať také konzultačné fórum aj za určitého časového hľadiska a ako vás teda budeme môcť podporovať. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Pán Vizer, máte slovo. Čiže ďakujem, pán predseda. Grécko. Poznáte, poznáte teda tento akčný plán a aké sú jednotlivé kroky a ja sa bude hrať svoju úlohu vo všetkých častiach, ktoré sa týkajú eh, azylu, tak hľadiska prijímania až po vybudovanie tých kapacít eh, pre emigrantov v Grécku. Dôležitou súčasťou je vzdelávanie oblasti, v oblast, speciálne v oblasti kvality. To je odpoveď otázke poslancovi, ktorá, ktorý sa pýtal na to, ako s tým vyriešime, tak eh, my sa budeme snažiť, alebo z hľadiska neutrality musím povedať, že budeme sa snažiť byť nezávislými, ale to, do akej miery budeme nezávislými, to závisí trochu aj od Európskeho parlamentu a ja si myslím, že aj závisí od toho, aké teda bude to nariadenie, ktoré parlament schválí, to som si istý, že to bude vyvážené, pretože sú to členské štáty, ehm, je to tá časť, ktorá tvorí politiku, je tu komisia, je tu parlament, je tu občianská spoločnosť, verejnosť, je tu toľko veľa zúčastnených aktorov, že že um, výsledok um, ča, bude, ťažko, bude musieť napokon samozrejme byť nestranným. Ale isté, že to bude veľká výzva. Ďalej um, rodová, eh, rodov, informácie, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti alebo ktoré sa týkajú tej rodovej dimenzie. Samozrejme, že tie budú musieť byť súčasťou informácií eh, aj o, teda, o krajine pôvodu a takisto ide tu aj to o tej európske osnovy, ak sa nám podarí dosiahnuť teda tú štandardnú úroveň vo všetkých krajinách, vo všetkých členských štátoch z hľadiska kvality aj podstaty, vrátanie takých tém ako, alebo takých vecí, ako je aj rodový rozmer, tak to je presne tá úloha, ktorá, pred ktorou stojí úrad EASO. Ďalej vytvorenie toho konzultačného fóra občianskej spoločnosti. Ja predpokladám, že by sme to mohli začať vytvárať v druhej polovici budúceho roku, alebo kedy začne fungovať toto konzultačné fórum. Ehm, budem sa musieť informovať o tom, aké sú rôzne skúsenosti v jednotlivých častiach Európskej únie s aké majú občianske spoločnosti skúsenosti s týmito problémami, čiže zatiaľ ešte som sa nedopracoval k takému nejakému závo- záveru, ale ja pochádzam z takého prostredia, teda z môjho profesionálneho prostredia. E, občianská spoločnosť e, mala vždy priamy vstup do tvorby politiky aj do operačného procesu a určite budem teda budovať na týchto svoje skúsenosti z predchádzajúceho obdobia. Predseda, ďakujem pekne, pán Vizer, ďakujem aj za vaše um, stanovisko a teraz ako bolo oznámené, um, máme prestávku na 15 minút, aby um, sa koordinátori mohli teda dohodnúť alebo sa rozhodnúť, teda by som požiadal všetkých v miestnosti, aby ste nám umožnili e, mať e, túto možnosť pre koordinátorov, pretože výbor e, LIBE sa musí k tomu vyjadriť, k, tejto, k, tomuto návrhu kandidáta. Ten 10, 10 minút by nám malo stačiť, hovorí pani Weber. No dobre, tak 10 minút však. Takže prerušíme to na 15 minút a potom sa vrátime späť a vy sme potom informovali ostatnú časť výboru, čiže čím rýchlejšie sa vám podarí um, zabezpečiť nám túto, týchto 15 minút, tým rýchlejšie pokračujeme.